Eh, proszę Państwa. Dámy a páni. V rámci pravidla 12 organizačného poriadku a ďalších dôležitých pravidiel rokovacieho poriadku mám oznámenie ktoré, ktorým vám chcem predniesť zoznam kandidátov na predsedu Európskeho parlamentu. V rámci pravidla 12, teda nebudeme hovoriť o žiadnych ďalších bodoch. Dostal som následovné nominácie na predsedu Európskeho parlamentu v rámci pravidiel tejto inštitúcie. Pán Nerč Deva, prosím, postavte sa. Pán Deva.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 Zloženie Európskeho parlamentu sa nachádza v zápise. A týmto končíme túto schôdzu v rámci rokovacieho poriadku. Ďakujem a stretneme sa zajtra na hlasovaní predsedu Európskeho parlamentu pod